pustíme do ďalšej diskusie. Od GUE Engel som dostala žiadosť nominovať ľudí do delegácia výboru. Bude to v zápisnici dnešného plenárky. Ak e, nebudú žiadne zmeny nahlasené k zápisnici dnešného